Ora l'ordine del giorno eh, reca gli... Teraz sa vrátime k našemu programu. To sú jednominútové prístup, príspevky a začína pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne. Grécko v priebehu nedávnych mesiacov a rokov e, vyvinulo obrovské úsilie spolu s rôznymi ekonomickými problémami, ktoré muselo riešiť. To bola aj otázka z imigrácií a to je extrémne prostredie, kde počujeme rasistické hlasy. Bez ohľadu na to sme už videli určité konkrétne výsledky. Toky ilegálnych imigrantov v regióne Evros sa značne znížili a vo všeobecnosti tie toky sa znížili kvôli lepšiemu stráženiu hraníc. A v tomto období vám chcem toto pripomenúť kvôli otázke Syrii, kde sa dostávame ešte pod väčší tlak. Problém ilegálnej imigrácie nemôž, nemôže Európa znášať samotná. Prišiel, prišla chvíľa, aby sme vybudovali určitý distribučný systém, ktorý už prevzali niektoré nelegaliz- nelegaliz- legislatívne texty a umožnilo by to Európe fungovať so skutočnou solidaritou a distribúciou váhy bremena, ktorej spôsobuje tento problém. Ďakujem. Pán Stavakakis. 6. apríla 2009 zemetrasenie zasiahlo región Bolone v severnom Taliansku, v Abruce. Rôzne nemocnici, školy, základné školy a infraštruktúra oblasti boli zničené. Európsky parlament sa snažil riešiť túto konkrétnu otázku a predložil Fond Solidarity a 500 miliónov bolo vyčlenených na riešenie problémov tohto regiónu a riešiť otázky infraštruktúry. O tri roky neskôr, v pondelok, pani predsednička, talianské súdy odsúdili 6 seismológov kvôli tomu, že nepredpovedali toto konkrétne zemetrasenie. Toto je absolútne neakceptovateľné a nebezpečné toto neodsudzuje len seismológov, ale aj vedcov a celú vedeckú komunitu všade. Prišla chvíľa pre Európsky parlament, aby prijal potrebné kroky a aby odsudil príslušné opatrenie, ktoré Taliansko e, podniklo voči týmto seismologom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Taylor. Pani predsednička, Kolegovia poslanci, chcem využiť príležitosť hovoriť o rezignácii e, pána Daliho ohľadne smernice o tabakových výrobkov. Nebudem opakovať, čo mnohí ste čítali v európskych a medzinárodných médiách, ale chcem spomenúť e, fakt, že mnohé otázky sú nezodpovedané, či sa pán Dali nechoval správne alebo choval. To nie je jasné európsky občania by mali byť lepšie informovaní o takýchto otázkach a dúfam, že v budúcnosti tomu tak bude. A teraz k tomu, čo považujem za závažnejšiu obavu a síce stav smernice o tabakových výrobkoch po rezignácii pána Daliho tabak zabíja 600 tisíc občanov v Európe ročne a toto si vyžaduje silnejšie akcie. Nepresvedčujú ma vyhlásenia Európskej komisie, že táto smernica je priorita, že nebude oneskorená, ale že to bude pokračovať, keď bude menovaný nový malcký komisár. Ukončila sa práca o tejto smernici a viem, že konzultácie sú takmer ukončené. Chcem pochopiť, prečo treba čakať na nového komisára na to, aby sme mohli eh, uviezť túto smernicu do do platnosti a je to v prospech zdravia európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Anders Dotter. Ďakujem. Chcem vám povedať príbeh o príbeh z YouTube, čo som našla pred pár mesiacom hovorí sa, že nemám rád pirátske e, e, e, pesničky, ale páčia sa mi tie piesne a toto vystihuje, čo je nesprávne v tomto systéme, keď sa užívateľ ospravedlňuje a pritom táto kultúra je pre nich úplne prirodzená. Táto pieseň je remix populárnej e, pesničky, ktorú vypracoval Kuči Vamp, to je DJ, ktorý e, e, má názov Luxusnej kabelky. Je tam hudobné video, ktoré inšpirovala e, e, e, séria HBO a je to založené na fantazijných knižkách od Georgia Martina. Mňa prekvapilo, keď som videla toto video na YouTube, a užívateľské pripomienky a ako copyright je v kontraste s tým, čo chce on dosiahnuť. Ale takisto sú tam rôzne obrátky, ktoré vznikajú v kultúre v našej spoločnosti, aby sa dostala do našich životov a zasahovala našu každodennú existenciu. Ďakujem. Grazie, onorevole Baft. Ďakujem, pán Bafton. Uh, thank you, Madam President Ďakujem, e, pani predsednička. Je veľmi ťažké držať krok so Spojeným kráľovstvom, že minister zahraničných vecí v Berlíne povedal, že EÚ by sa mala decentralizovať. Premiér medzičasom v dolnej snemovni povedal, že ak má byť úspešná, EU musí sa federalizovať. Okrem toho sa e, David Cameron zaručil referendum o každej novej zmluve EU. A pán Brobson teraz vyzval, aby bola z aby bola e, uzavretá nová zmluva. A e, čo eh, by znamenalo toto mytické referendum pána Camerona, kedy by sa malo udiať. Eh, malo by sa to udiať v rámci eh, budúcich európskych volieb a Spojené kráľovstvo by sa malo rozhodnúť pre to, či bude dnu alebo vonku ešte pred rokom 2014. Možno, že EÚ by mala veľmi vážne začať uvažovať o vystúpení Spojeného kráľovstva. Ďakujem. Ďakujem, pán Mesaroš. Köszönöm, elnök asszony. 2004-ben 10 új tagországgal gyarapodott az EU. Ďakujem, pán predseda. V roku 2004 vstúpilo 10 európskych krajín do Európskej únie. Rokovací, predtým e, bežal rokovací proces, kde boli spomenuté spoločné záujmy a bolo treba zodpovedať na mnohé otázky. K tomu patrili určité otázky di- diskriminačných Benešových dekrétov Československa po vojne. A toto bol základ pre uplatnenie princípu kolekt- kolektívnej viny. A boli to etnické čistky. Treba povedať, že te- tieto dekréte, dekrety dnes nemajú žiadnu právnu účinnosť. V mnohých prípadoch súdy e, e, si rôzne vykladajú tieto dekrety ale bolo tam pristúpenie e, Slovenska a Českej republiky a to nemala byť, to nemala byť prekážkou, ale túto otázku treba vyriešiť raz a navždy. A poriadok musí byť aj u nás. E, vyzývam zodpovedných, aby preskúmali tieto rozpory a každý občan, každá menšina, každý národ by by sa mal cítiť tak, že sa k nemu správajú rovnakým spôsobom v Európskej únie. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Ja by som chcel spomenúť jednu vec, eh, výzvu možno tým členským štátom, ktoré... Eh, aha, pardon. Eh, to ste nedali slovo asi mne, hovorí pán poslanec. Grazie, Presidente. Niġbet l-attenzjoni dwar żviluppi politiċi f'Malta f'dawn l-aħħar. Ďakujem. Ja by som chcel upriamiť pozornosť na politický vývoj v poslednom mesiaci. V roku 2008 Národná strana e, vyhrala voľby s 53, s 53 percentami. Minulý mesiac väčšina stratila svoju väčšinu a niektorí členovia opozície, ako aj celá strana, hlasovali proti vláde. To znamená, že vládna strana nemá stabilnú väčšinu ale potrebujeme novú vládu a nová vláda nemá túto stabilnú väčšinu v, v strane. Vysielanie je manipulované zo strany e, vlády a aj politické strany, preto potrebujeme nové, vlád, nové voľby. E, sme v situácii krízy, potrebujeme stabilnú vládu, istotu a vyzývame Európsky parlament, aby sledoval situáciu na Malte. Ďakujem. Ďakujem, pán Mayer. Ďakujem pekne za slovo, vážený, váž, vážená pani predsednička. Ja by som rád odmietol to, že niektoré členské štáty e, prikazujú policajné zásahy e, pri, eh, pre manifestáciách, ktoré, kde ľudia protestujú proti vážnym škrtom vo verejných rozpočtoch v celej Európe. Chcem povedať, že musíme ako Európska únia odmietnúť takýto spôsob zasahovania proti ľudským právam, najmä v Španielsku, Rumunsku a v Grécku. Španielsko má najmä najväčší problém, pretože eh, súčasní politickí eh, zastupcovia vlády, pravica sa správa bez toho, aby identifikovali, viditeľne identifikovali, identifikovali policajtov, ktorí majú konať v mene zákona. Takýmto spôsobom porušujú zákon. Akékoľvek tvrdé zásahy sú zneužívaním vládnej moci, centrálnej moci. To nemôže byť beztresné, pretože je to beztresné v súčasnosti práve kvôli tomu, že takíto ľudia nie sú identifikovateľní, nemajú jasne viditeľné označenie. Je to individuálne, individuálna zodpovednosť tých ľudí, ktorí majú poriadok, verejný poriadok dodržiavať a vlastne vynúcovať. Ale musia byť identifikovateľní, aby sme dokázali zabezpečiť, že tam nebude žiadna beztrestnosť pri presadzovaní verejného poriadku. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Bilbao Barandika, nech sa páči. Španielsko má model rozvoja, teda Baskicko má model rozvoja, ktorý so svojimi špecifikami vytvára špecifickú značku Euskadi Bask už 30 rokov sme, pred 30 rokmi sme boli industriálna priemyselná ruina. A teraz sa nám podarilo 10-násobne zvýšiť naše HDP a máme priemernú, e, priemernú HDP per capita ako v Holandsku. Práca je veľmi efektívna, máme veľmi efektívnu vládu, ktorú e, tvorí Baskická národná strana a pomáha nám to obnovovať našu identitu. Efektívne sme sa vysporiadali s terorizmom ETA a sme na ceste k normalizácii vzťahov. Dnes trpíme krízou. Musíme sa s ňou vysporiadať a hľadať eh, rozpočtovú rovnováhu a podporu pre priemysel, zamestnanosť, inovácie, konkurencieschopnosť a internacionalizáciu bez toho, aby sme zabudli na tých, ktorí najviac trpia. Není hospodársky rozvoj bez rozvoja ľudí, ľudského rozvoja. Chceme priniesť Európe to, čo je veľmi dôležité a chceme predovšetkým eh, vyzvihnúť eh, úlohu a váhu našich ďalších inštitúcií a samovlády. Baskovia a Basky, Baskine tento, túto nedelu pri hlasovaní pre, prehlásili, že chcú patriť do Európy, podporujú občianstvo a chcú posilňovať demokraciu na našom kontinente. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Angurakis. Pán Angurakis. συγκυβέρνηση στην Ελλάδα μαζί με τους ξένους συμμάχους της, Ευρωπαϊκή Ένωση και v Grécku e, sme e, spolu s Trojkou a dospeli k memorandu číslo 3, ktoré e, nivočí práva pracovníkov, vytvára 1,5 milióna nezamestnaných a hlavne v lodiarstve. Tí, ktorí ešte pracujú, dostali, dostávajú len, dostali len 4 platy. Finančný deficit je zamienkou týchto barbarských opatrení, ktoré totálne podkopali ekonomickú štruktúru krajiny. My sme svedkami niečoho podobného v mnohých krajinách EÚ to stačilo. Je potrebné, aby sa e, pracovníci vzburili a aby požiadali o to, aby sa skoncovalo s týmto ruinovaním, ktorého páchateľmi sú monopoly Európskej únie. E, Poslanec Sogor. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon komoly problémára szeretném felhívni. Ďakujem pekne chcem priviesť vašu pozornosť a zvlášť komisie na problém, a síce v posledných mesiacoch činnosť mnohých rumunských mimovládnych organizácií bola znemožnená. Ide tu o problémy operatívnych progr- programov v rámci rozvoja ľudských zdrojov. Komisia skúmala financovanie úspešných projektov a pozastavila to, toto financovanie nepotvrdila sa pravdivosť, správnosť týchto vyšetrovaní, ale chceli len upozorniť na to, že činnosť niekoľko tisíc mimovládok je ohrozená, pretože rumúnske orgány už mesiace neposkytujú tieto dotácie. Sú mimovládne organizácie, ktoré si berú bakové úvory v týchto ťažkých časoch, ale je ohrozených mnoho užitočných projektov. Nemôžeme si dovoliť, aby kvôli jednotlivým zneužitiam alebo nekompetenciám príslušných orgánov, aby bol zastávaný celý humánny program, program v Rumunsku. Ďakujem. Pani Jaroka. I would like to welcome Chcela by som uvítať eh, skutočnosť, že 18. a 19. Oktobra sa na zasadnutí Európskej rady podporila sociálna súdržnosť a všetky krajiny boli vyzvané, aby riešili sociálne dôsledky krízy e, dlhová kríza e, a finančné problémy urýchlili škodlivé tendencie, v dôsledku ktorých čoraz menej ľudí je schopných zachovať si svoju životnú úroveň. E, Európska rada bude v novembri venovať osobitné zasadnutie ďalšiemu viacročnému finančnému rámcu, ktorý by mal zlepšiť situáciu najchudobnejších Európanov. Európanov. Komisia navrhuje poskytnúť podporu najväčšmi znevýhodneným komunitám a verím, že bude možné docieliť vytvoriť e, situáciu, keď sa z regionálnych e, fondov bude môcť poskytnúť e, podpora vyše 30 miliónom Európanov. Ďakujem. Pani Dančila. Všetci si uvedomujeme finančné ťažkosti, ktorých sa nachádzajú európsky farmári v dôsledku mimoriadného sucha v niektorých regiónoch EÚ. Napríklad v Rumunsku sucho v tomto roku zničilo približne polovicu úrody obilnín a táto Situácia je pre polnospodárstvo mimoriadne nepriaznivá. Aby sa tieto ťažkosti zmiernili, EÚ musí prijať rôzne opatrenia a musí prejaviť solidaritu s farmármi, ktorí e, prichádzajú o svoje živobytie v dôsledku sucha. Miestna samozpráva aj vláda štátu robí, čo môže, ale je potrebné, aby sa mohol využiť aj aj fond Solidarity, ktorý bol e, vytvorený napríklad na pomoc ľuďom postihnutých povodňami, ale rovnakú pomoc treba postihnú, po, po, poskytnúť aj ľuďom postihnutých e, suchom. Ďakujem, pani Alesen. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ja by som rada upremila pozornosť tohoto parlamentu na situáciu katastrofálnych povodní, ku ktorým došlo v mojom regióne, v Aragonsku, najmä v oblasti Chafetania, kde 5 obcí a vrátane do blízkosti e, hlavného mesta Zaragosy. E, z dohromady bolo postihnutých čiastočne 55 e, osad, teda oblastí a regiónov. Dochádza k vážnemu poškodeniu železníc, ciest a iných infraštruktúrnych pojív, ktoré spájajú tento región so okolím. Treba povedať, že v predchádzajúcom období tento región postihli vážne obdobie veľké sucha a teraz naopak došlo k katastrofálnym povodniam. Veľmi dúfame, že súčasná vláda vláda zo strany Partido Popular nenechá týchto starostov a obyvateľov bez pomoci a dokáže čerpať prostriedky z Európskeho fondu Solidarity. Je veľmi dôležité, aby Aragončania dokázali dostať príspevky z Európskeho fondu Solidarity. Ďakujem pekne. Ger. Pet Gallagher, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. E, mal som možnosť vidieť podpis mojej správy zo strany predsedu parlamentu a súčasného predsedu Európskej rady, keď e, formálne vstúpila do platnosti a bolo, týkalo sa to nariadenia ohľadom istých opatrení, ktoré sa týkajú krajín, ktoré umožňujú e, neudržateľný rybolov. E, teraz e, tá, táto, táto regulatíva dáva komisárke Damanáky nevyhnutné nástroje preto, aby dokázala zaviesť tvrdé sankcie pre tie krajiny, ktoré používajú neudržateľné metódy rybolovu, najmä Farovské ostrovy, Island a ďalšie krajiny v Severnom Atlantiku. Pevne veríme, že tento rybolov, ktorý tvorí až 1 miliard eur, bude udržateľný. Ohrozuje ho najmä veľký, veľký, veľké prepuknutie nad rybolovu alebo príliš veľkého rybolovu. A ostatné krajiny lovili veľmi malý objem makrel v minulom období, ale v roku 2011 došlo k výlovu až 150 tisícov tón a to je naozaj neudržateľné. Takže e, udržateľný, udržateľný naraz musí byť taký, ktorý zabezpečí aj adekvátnu úroveň cien. A to práve kvôli nešťastnej situácii v Japonsku je veľmi dôležité zabezpečiť stabilitu cien. Komisárka teraz už má nástroje a musí konať, tak aby implementovala tie ustanovenia, ktoré sa nachádzajú v tomto nariadení a ktoré mali takmer jednohlasnú podporu tejto snemovne. A musíme mať na pamäti, že je nevyhnutné obnoviť rokovania pri riešení tohoto sporu, keď tento spor opäť nebol uzavretý uspokojivo v Londýne tento týždeň. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej má slovo pán poslanec Busoj. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mali sme tú diskusiu ohľadom financovania malých a stredných podnikov, ktorú organizovala skupina ALDE a mali sme tu viac ako 100 zástupcov malých a stredných podnikov zástupcov komisie, pán komisár Tajani tam bol, zástupcovia ďalšie Európskej komisie, rovnako aj zástupcovia rumunskej vlády mali sme možnosť vyzdvihnúť úlohu malých a stredných podnikov, ktorá je naozaj kľúčová, že európske inštitúcie, parlament a ďalší sú veľmi ďaleko od skutočných potrieb malých a stredných podnikov. Potrebujeme tak my ako poslanci Európskeho parlamentu, ako aj celá komisia a hľadať e, intenzívnejší dialog s malými a strednými podnikmi a zároveň brať do úvahy ich adekvátne potreby. Častokrát počujeme sťažnosti na podmienky, ktoré sú veľmi e, negatívne e, pri možnostiach malých a stredných podnikov zapájať do európskych programov a zároveň musíme e, zobrať do úvahy budúce nastavenie viacročného finančného rámca, tak aby sme boli ústretovejší voči potreba malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. Pani Anderson, nech sa páči. E, poslanci Európskeho parlamentu majú imunitu, aby sa chránila ich e, sloboda vyjadrovania, ale väčšina z nás s nemovní by súhlasili, že nikdy by sa to nemalo týkať e, imunity voči nenávisným prejavom. Ako zastupkynia Severného Írska, ktorá nedávno vyšla z konfliktu, veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sme dokázali efektívne riešiť konflikty a zmierovať ľudí. Dobre si uvedomujeme, že konflikty môžu byť vyriešené len tým, že sa budeme, že budeme komunikovať s našimi nepriateľmi, hľadať riešenie a vytvárať priestor pre tých druhých druhých, aby sme sa postupne dostali od postoja, že ja mám jediný pravdu a ostatní musia moju pravdu akceptovať. Keďže tento parlament vzýšiel z obdobia vojen a konfliktu a snaží sa budovať prosperitu a solidaritu, tak mali by sme sa akýmkoľvek spôsobom dištancovať od poslanca, ktorého vyjadrenia povzbudzujú a podnecujú nenávisnosť. Poslanec Griffin sa mal veľmi, veľmi znepokojivé vyjadrenia v Belfaste, ktorí viedli k tomu, že e, politické zložky museli pripraviť e, pre prokuratúru podklady pre jeho, e, pre jeho prenasledovanie, pre jeho stresné stíhanie a jeho neuveriteľné vyjadrenia na Twitteri ohrozili životy dvoch gej ľudí. To by nejakým spôsobom nemalo byť tolerované. Ďakujem. Pán Nikolesku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som požiadal komisiu, aby predložila stratégiu ohľadne boja proti katastrofálnym e, dôsledkom zvýšenia cien obilnín. Sucho viedlo ku kríze v produkcii obilnín Takže ceny sa zdvihli a toto malo negatívny účinok na spotrebiteľov. Súčasne v celej EÚ farmári majú starosti, že nebudú mať dosť krmiva a to bude viesť k dodatočnému zvýšeniu e, cien. Ukrajina vyhlásila zámer, že bude, e, že zabaví exporty e, obilnín a toto vplyvní aj ceny na burze v Chicagu. Nie je to nezmyselné napätie na medzinárodnom trhu, je to jasná a konkrétna situácia a nesmeme zabúdať, že ceny zostanú vysoké. V prvom kvartáli nasledovného roku ceny dosiahnu historické maximum. Európska únia potrebuje rýchlu stratégiu, aby prekonala tento problém vždy. Keď som pýtame na takúto stratégiu. Komisia povie, že potrebuje štruktúrálne opatrenia. Áno, to potrebujeme, ale potrebujeme konkrétne riešenia na konkrétne problémy. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Banchi. Ďakujem, pán Banchi. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení poslanci. V mojom príspevku sa obraciam na Európsku komisiu. Som rád, že je tu ešte stále zastupca komisie. Kiotský protokol z roku 1997 skončí v roku 2012, preto štáty, ktoré sa pri, pri chcú ho e, predlžiť do roku, do roku 2020, štáty z Dohy. Maďarsko prijalo kroky v tomto smere. Je tu princíp, ktorý hovorí, že Európska únia platí ako jeden štát, tak môžu byť znížené emisie a môžu byť očakávané zo strany členských krajín vrátane Maďarska. Maďarsko sa zaviazalo na 6 Komisia nepovoluje, aby tieto rezervy sa preniesli do budúcnosti, hoci pre stredo a východov európske členské štáty by boli veľmi cenné. Maďarská vláda má konkrétne návrhy v tejto oblasti a chceli by sme, aby sa o tomto hovorilo aj v komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tikau. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Kompetencia pravicových vlád v Rumunsku za posledné roky viedlo k finančným korekciám a nedávno boli pozastavené tri hlavné programy spolufinancované zo štrukturálneho fondu pre obdobie 2010-2011. Komisia videla závažné nedostatky pri kontrole a preverovaní systémov programov týkajúcich sa dopravy a ekonomickej konkurencie schopnosti. Takže toto predbežné pozastavenie nevedie k zníženiu sum, ktoré boli vyčlenené. Súčasná vláda má dva mesiace na to, aby napravila tieto nedostatky. My žiadame o plnú spoluprácu zo strany komisie so súčasnou maďarskou vládou, aby sme boli schopní e, vykonať financovanie tých projektov, ktoré môžu zlepšiť situáciu v Rumunsku a tých projektov, ktoré e, Rumunsko tak súdne potrebuje. Ďakujem pekne. Pani Ojoland. Pani e, predsednička, skutočne existuje návrh smernice týkajúci sa um, palív na báze um, olejonosných bridlic. Ale sú tu aj isté prekažky, prekažky v rámci EÚ, pretože ide o strategickú otázku. Je potrebné, aby e, boli tieto olejonosné bridlice využívané správnym spôsobom na trhu. Keď Európska únia eh, aplikuje diskrimináciu voči niektorým produktom, tak môže to znamenať aj problém pre eh, takýto typ eh, palív. Preto je potrebné vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, predovšetkým pokiaľ ide o produkciu diesla z tohto typu zdroja. Je potrebné platiť firmám e, isté e, bonusy za to, že produkujú menej CO2 a treba zamedziť nepriaznevým účinkom. Ďakujem, pán Murphy. Ďakujem, pani predsednička. Výbor, Nobelový výbor pre udelovanie ceny mieru má určite veľmi pochybný zmysel pre humor, pretože pred troma rokmi dostala Nobelov, dostal Nobelovú cenu mieru Obama a tento rok to je Európska únia, ktorú možno označiť e, najlepšie ako predstaviteľku triedného boja proti pracujúcim preto e, sa zneužíva situácia v prospech e, bankárov, v prospech boháčov, v neprospech e, chudobných ľudí a pracujúcich, ale treba tomu čeliť. Grécky pracujúci dostali podporu v minulých týždňoch od pracujúcich v iných štátoch Európskej únie, v Španielsku, na Malte, podstate v Portugalsku sa budú v tomto smere 14. novembra konať štrajky, ktoré budú prejavom masového protestu. Bude to deň, keď európsky pracovníci musia vystúpiť a povedať nie. Musia prejaviť svoj odpor a musia eh, sa zapojiť do tohto generálneho štrajku, aby sa skoncovalo s agendou úsporných opatrení. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážený pán komisár, Európska únia je dnes uh, na rozhodujúcej križovatke. Európsky projekt je ohrozený tlakom krízy a prepuknutiami e, populizmu, xenofóbie a rasizmu. Vítame výsledok nedávnej Európskej rady a úsilie, ktoré Európska e, únie vyvinula preto, aby zabezpečila e, hospodárstvo aj eurozónu. To, na čo sa musíme sústrediť, je podporovať našich občanov. Oni nemôžu vidieť, aby Európska únia sa prihľadala na na degradáciu životných štandardov. Európska únia má naozaj v tomto smere obrovskú, obrovský problém legitimnosti, budovanie európskej identity a posilňovanie pocitu spolúčasti, spolupatričnosti v rámci Európskej únie. To musí byť vykonané zo strany európskych inštitúcií a spoločne s členskými štátmi a európskymi regiónmi. E, moje silné presvedčenie je také, že my, Európsky parlament, musíme zohrávať v tomto smere centrálnu úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne Pán poslanec Kelly má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa a budem trochu hovoriť o konferencii, ktorú organizujem na pôde tohoto parlamentu od 4. do 8. marca. Je to globálna konferencia o vedeckej spolupráci, a tu organizujeme, organizujeme spoločnú konferenciu, ktorá má prebehnúť 4. až 8. marca ako súčasť írskeho predsedníctva. Nazýva sa Global Science Collaboration, globálna vedecká spolupráca. Európsky parlament a írske predsedníctva budú spolupredsedami. Tá myšlienka je, že my dnes čelíme mm, veľkým globálnym výzvam, a tým sa, s tým sa dokážeme vysporiadať len v globálnom kontexte. Aby sme to dokázali, potrebujeme, aby ľudia spolupracovali namiesto toho, aby navzájom proti sebe súťažili. Musí to byť najmä vedci, politici, ktorí sa spoločne stretnú a ktorí budú, pevne verím, mať zástupcov zo 100 e, krajín okolo sveta a budú mať možnosť diskutovať o tejto téme počas týchto dní No a pevne veríme, že tým vytvoríme priestor pre spoluprácu, tak aby sme dokázali eh, plne využiť ten potenciál, ktorý sa nachádza v horizonte 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec to, Mírsky, ten tu nie je, prechádzame eh, k pánovi poslancovi Davis. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, častokrát sme počuli pána Nigel Farage'a z UKIPu, E, ktorý e, tam má tú svoju vlajočku, ktorá je na prázdnom stole. Častokrát sme ho počuli kritizovať e, financovanie a riadenie finančného Európskeho parlamentu, ale čo o finančnom riadení jeho vlastnej strany? Pred dvoma rokmi Nigel Farage vyhlásil plnú transparentnosť pre všetky výdavky jeho vlastných poslancov Európskeho parlamentu. Stanoviska budú, majú byť zverejňované každý štvrť rok, ale ako vždy UKIP znova klamal. Pozrite sa na jeho vlastnú stránku. Pán Faraš e, a svoj jeho, jeho výkazy výdavkov sú úplná fabrikácia. Chýba tam väčšina detajlov, je to, nie je tam absolútne žen audit, je to len jednoducho na dobré slovo. Dokonca tvrdí, že stratil doklady. Kritizuje Európsku úniu a kritizuje e, manažment Európskej únie a riadenie našich financií, ale nedokáže si držať ani svoje vlastné účtenky v poriadku. Jeho poslanec pán Paul Natl neaktualizoval svoje výdavky dva roky. Jeho web stránka detaily, má detaily jeho všeobecných výdavkov, ale je to len zlomok toho, čo my vieme, európsky poslanci skutočne dostávajú preplatené. A kam išiel ten zvyšok? Ide to, ako my vieme, na osobné účty týchto europoslancov a možno teda môžeme predpokladať, že to išlo do jeho zadného vrecka. V opačnom prípade by nám to mal dokázať. UKIP eh, porušilo svoje pravidlá. Sú ďaleko od toho, aby boli transparentní. Je to tmavá, neprehľadná, špinavá strana mali šancu byť čestnými. Tvrdia, že sú čestnými, ale v podstate hrajú len eh, falošnú hru. Na budúce, keď sa sem pán Faráš postaví a bude sa pýtať niečo na Európsku úniu, tak možno by poslanci mali žiadať, aby nejaké odpovede poskytol aj on. Ďakujem, vážení kolegovia. Diskusia e, je ukončená. Ďakujeme pánovi komisárovi, ktorý to s nami zostal až do úplného konca. No a